Uh, apologies for the late start, colleagues. We can begin our afternoon with one agenda item, an important agenda. Máme na programe len jeden bod programu dôležitý a to je dohoda medzi Kanadou a EÚ o posúvaní a spracovávaní údajov PNR. Dnes popoludní si vypočujeme stanovisko právnej služby k rozhodnutiu súdneho dvora z 25. júla pokiaľ ide o dohodu medzi Kanadou a EU, pokiaľ ide o posúvanie údajov PNR na základe e, žiadosti parlamentu a oni e, a, a poskytovali stanovisko na základe článku 208 zátvorka 11. Vypočujeme si teda teraz e, tento názor, tento výklad právnej služby a potom si vypočujeme stanoviska poslancov Pán Moer, nech sa páči, e, môžete nám ako prvý pri, e, predložiť vaše, vaše stanovisko. Thank you very much, Chair. Ďakujem. Ako viete, Európsky parlament sa v novembri 2014 pred troma rokmi rozhodol vyžiadať si stanovisko súdneho dvora na dve otázky. Poprvé, týkajúce sa kompatibility medzinárodnej e, dohody s Kanadou o dátach PNR. Do aké miery je to kompatibilné s chartou základných práv, právo na súkromie a ochranu e, osobných údajov. Druhá otázka sa týkala výberu právnej bázy, právneho základu. E, Rada hovorila o článku 82 a 87 zmluvy o fungovaní EÚ, kde ide o právnu e, spoluprácu v súdnych e, a e, trestnoprávnych otázkach. Parlament hovoril o článku 16, ktorý, e, ktorý a viete, že tu ide o legislatívu o ochrane osobných údajov. To bolo v novembri 2014. Teraz 26. júla 2017 E, súdny dvor predložil záverečné stanovisko k tým dvom otázkám a máme teda poveď. Toto je poprvýkrát, kedy súdny dvor rozhodoval o kompatibilite medzinárodnej dohody, e, teda kompatibilita s chartou, to je celkom nové. Odpovede e, súdu sú veľmi podrobné a preto len veľmi zhr- podrob- všeobecne zhrniem tej prvej otázke právneho základu súd hovorí, že pôvodne navrhovaný právny základ rady nebol e, správny, nie 82 a 87 právny základ by mal byť článok 16 a 87. To je prvá odpoveď. A druhá, súd hovorí, že medzinárodná dohoda nerešpektuje chartu základných práv, minimálne v terajšej forme časti zmluvy sú v súlade s chartou, nie je to plne nekompatibilné, ale hoc niektoré sú, sú tu časti, ktoré nie sú v súlade s chartou. A teraz by som rád vysvetlil tieto dva body. Najprv tomu právnemu základu, ale len stručne. Ako som už povedal, súdna spolupráca v trestnoprávnych otázkach a poli- policajná spolupráca 82 až 87 články súd rozhodol, že 82 o súdnej spolupráci sa tu nevzťahuje, pretože medzinárodná zmluva o, o takejto spolupráci vlastne nehovorí. Takže tento článok právneho základu by sa mal vymazať. Článok 87 o, o spol, policajnej spolupráci je relevantný, a tu ide o spoluprácu policie Ďalej však tvrdia, že článok 16, kde ide o ochranu údajov, je takisto relevantný. Pretože jeden z účelov je zabezpečiť ochranu osobných údajov. A obsah dohôd je o, o ochrane. Ak sú tu dva právne základy, na jednej strane policajná a na druhej strane ochrana, ktorý je ten hlavný právny základ – a tu sa súd potom pozera podrobne na ciele a rozhoduje, že tieto dva aspekty sú nerozlučne prepojené a nemožno roz, e, vybrať jeden z nich, takže oba 16 až aj 87 spoločne ostávajú právnou mným základom. Máme teda duálny právny základ, čo je dosť výnimočné, pretože vo všeobecnosti býva jeden právny základ Výnimočne to však možné je. Ale ako súd vysvetľuje, procedúra na prijatie musí byť kompatibilná a tu bol nastal problém. Pretože asi ako viete, 87. je otázkou, spadá pod kapitolu 5 a tu protokoly pre Spojené kráľovstvo e, Írsko a Dánsko sa vzťahujú a ostatné sú iné. Takže V tomto konkrétnom prípade u týchto faktov to problémom nie je, pretože dohoda sa vôbec nesťahuje na Dánsko, vzhľadom na jeho situáciu. Týka sa Spojeného kráľovstva a Írska. Obe mali, mali opt-in v tejto dohode, takže sa zúčastňovali, sa nezúčastňovali Takže tu súd rozhoduje, že možno aplikovať oba články spoločne. A to je záverečný výsledok, že je tu duálny právny základ vrátane článku 16. A ďalšia otázka sa týkala e, súladu s chartou. Poprvýkrát v záverečnom stanovisku sa riešila takáto otázka, ako som už povedal. A súd tu potvrdzuje, že áno, charta sa vzťahuje aj keď EU príjme medzinárodnú dohodu. Takže charta nie je len o interných e, legislatívnych krokoch. Vzťahuje sa na všetky akty EU vrátane medzinárodných dôvod, takže je celkom opravnené sa pýtať, či medzinárodné dohody prijaté úniou sú v súlade s chartou. Takisto spôsob, akým súd analizuje. Používajú e, rovnakú metu, metódu, ako keď posudzujú legislatívu EÚ. Nie je to nejaká špeciálna metóda. Všetky akty EÚ sú podriadené charte. Takáto istá analytická metóda sa používa. tomto prípade sa to nespochybňovalo. Ide tu o to, že ako vyzerajú detaily obsahu. Chcem pripomenúť, že predošlé rozhodnutia, pokiaľ ide o digitálne práva, spred troch rokov, z roku 2014, Týkalo sa to smernice o zadržiavaní údajov. Tá smernica nebola správna, pretože nebola v súlade s chartou. Právna služba vtedy prezentovala tiež svoje stanovisko. A tu sme navrhovali, že argumentácia v tomto prípade sa dá použiť i v iných oblastiach. Výsledky nemusia byť rovnaké, ale čo je tu veľmi zaujímavé, že vidíme, ako sa táto argumentácia dá použiť v iných prípadoch. Súd aplikuje rovnakú argumentáciu v rôznych poliach. V mnohých e, prípadoch pri rôznych rozsudkoch digitálny ostrov i ďalšie toto stanovisko len potvrdzuje, aký je prístup súdu. Nie je to len otázka e, zachovávania údajov, ale po všeobecnosti. Nemusíte mať vždy rovnaký výsledok, ale je tu určité vodítko k všeobecnému postupu. Ako to, sa to vzťahuje na všetkých aktív vo všetkých oblastiach. Je to vlastne trojstupňový prístup – No najprv otázka, či sa aplikujú určité články e, charty. A ak sa dajú použiť, je tu otázka, či sa porušili tieto práva. Ak tak je, tak sa súd pýta, aké vážne je to porušenie. A potom veľmi dôsledne sleduje, či to bolo opodstatnené. A potom tretí krok pri hľadaní opodstatnenia súd veľmi pozorne sleduje proporčnosť a nevyhnutnosť. Je tu rovnaký prístup krokov a kľúčová časť je tá tretia časť, kde ide o proporčnosť a nevyhnutnosť. A tu najpodrobnejšie analyzovali veľmi opatrne obsah tých zmluv. Či každá časť plne rešpektuje primeranosť, proporčnosť a či každá časť je i potrebná. A práve to ich viedlo k tomu rozhodnutiu, že množstvo aspektov zmluvy nie je v súlade s chartou. Teraz prejdem tými aspektami, aby ste pochopili, ako to vlastne robia. Rozdelia situáciu na tri fázy. Treba sa na ne pozrieť v poradí. Tie, tie tri štádia, keď si pozrieme na cestu cestujúceho do Kanady, pobyt v Kanade a návrat z Kanady, tak v tej prvej fáze, keď letí a pristane v Kanade a ide kontrolou, to je tá prvá fáza, niekoľko hodín prvého dňa. Druhá fáza pobyt cestujúceho v Kanade zo pár dní, týždňov, možno mesiacov. E, relatívne krátky e, pobyt. A tretia fáza, keď opustil Kanadu. A súd sa pozeral na každú túto fázu, aké je oprávnenie zásahov do jeho súkromnej sféry. V prvom štádiu kým vlastne cestujúci mu, má povolenie na vstup do Kanady, súd zistuje a akceptuje, že systém PNR je oprávnený. A transfer všetkých PNR údajov, všetkých pasažierov do tretej krajiny je akceptovateľný a tretia krajina môže systematicky preverovať tieto údaje. To je tých pár hodín, kým lietadlo smeruje do Kanady. Takto môžu kanadské orgány preveriť, kým niekto dorazí, či je prípadným bezpečnostným rizikom. Dôvod, prečo to súd akceptuje, že v zmysle medzinárodného práva všetky krajiny majú právo kontrolovať pas- pasažierov, ktorí prichádzajú na ich teritorium. Takže je prípustné tretej krajine da poskytnúť údaje všetkých cestujúcich, aby si prevedla všetkých, keď dorazia. Systém PNR je teda možný v tomto prvom štádiu. Sú, sú však veľmi dve dôležité výhrady. Poprvé, nesmú sa presunúť citlivé údaje tretej krajine. Nie je tu oprávnenie presunúť citlivé údaje. To treba vyňať. A druhé vyňatie súd, keď vysvetľuje systém spracovania údajov, pretože to je určitý systém profilovania, profilingu, algoritmy, predefinované kritéria a modely a tak ďalej, je to priateľné, pretože takto sa zistuje, e, takto sa objavia e, e, i cestujúci, ktorí neboli známi, nič nikdy neurobili a neboli na žiadnych zoznamoch. Takže PNR sa dá využiť na identifikovanie neznámych podozrivých. A jediný spôsob, ako ich identifikovať, je spracovať údaje všetkých uh, cestujúcich. Takže v tom prvom štádiu je to povolené. Súd však uh, uznáva, že preddefinované modely a kritéria vychádzajú z toho, že by tu mali byť určité kontroly preverovania takéhoto profilingu. Nemôžete robiť profiling len tak podľa želaní, E, nesmie to byť diskriminatívny postup. Súd sa pozerá na systém revízie algoritmov a metód e, profilingu. Mali by to byť určité metódy, kde EÚ spolu s Kanadou môžu preverovať, ako sa to vlastne vykonáva. Mali by sa používať štatistiky predošlých rokov, EÚ a Kanada musia diskutovať o tom, ako sa to vlastne urobí, aby to nebolo diskriminatívne. To je taký nový aspekt. Nemyslím si, že otázka profilingu a algoritmov e, je úplnou... E, vlastne tu je indikovaná, je to veľmi skromný návrh. Samozrejme, e, zákonodarca môže rokovať s Kanadou, ako sa to môže udiať, ale súd žiada aby sa to jednoducho v budúcnosti zviazalo určitými obmedzeniami. To je teda prvá fáza pred e, dorazením. Druhé štádium, keď cestujúci prešiel hraničnou kontrolou a má povolenie vstúpiť na kanadské územie. A tu sú dve možnosti. Buď počas letu systematické čekovanie, preverovanie PNR neodhalilo rizika a oni môžu vstúpiť na územie, alebo je tiež možné, že systém PNR identifikoval pasažiera ako potenciálne riziko a pri príchode bol vyslýchaný. Polícia ho mohla vypočuť a oni sa e, rozhodnú, že nie je tu riziko a môže vstúpiť. A to mení podmienky, tvrdí e, súd. Kanada teraz má môže umožniť mu vstúpiť na určité územie. Tu sa situácia mení a to je dôležitá zmena. Už súd potom neakceptuje, že by sa systematicky mal robiť profiling. To už sa urobilo, ale nepožaduje, aby sa zároveň tieto údaje z toho profilingu e, vymazali. Kanadské e, úrady si môžu počas jeho pobytu ponechať tie e, údaje kanadské úrady však nemôžu mať priamo k ním prístup. A to je veľmi dôležité. Súd trvá na tom, že kým by mohli mať prístup k tým dátam v druhom fáze, musia ísť k súdu a súdcu musia e, žiadať o povolenie. Takže predošlé potvrdenie e, súdom, a to je zábezpeka, že teda ak sa bude e, diať na základe základov určitých dôkazov, požadovať. To sa veľmi podobá na situáciu s, s zadržiavaním, e, ukladaním údajov v rámci EÚ. Po tom, čo teda pasažier vstúpil do krajiny, sa môžu teraz zachovávať, ale nemôžne k ním mať prístup bez súhlasu súdu. Ďalšie kanadské orgány môžu mať takisto prístup k dátom PNR, nielen colné, pohraničné eh, eh, orgány, ale musí k tomu byť povolenia. Sú to, môže povoliť, ale tri, tretia krajina takisto musí mať povolenie od svojho vlastného súdu. To je ďalšia dôležitá zabezpeka ten súd tretej krajiny žiada, že by tu malo byť rozhodnutie komisie ďalšej tretej krajiny, teda nie Kanady, alebo Únia má medzinárodnú dohodu s tou tretou krajinou, kde sa umožní transfer tých dát. Vtedy je možnosť z tej tretej krajiny pristupovať. Ale v iných prípadoch to možné nie je. To je dôležité obmedzenie. To je druhé štádium. A tým tretím, posledným je samozrejme, keď cestujúci opustí krajinu, keď odišiel z Kanady. Tu e, sa súd nazdáva, že e, situácia sa opäť e, značne zmenila. E, pasažier musí byť e, skontrolovaný, keď príde do Kanady a tiež je tu možnosť e, kontroly v Kanade a ak teda nedošlo k žiadnemu riziku počas tohto obdobia pasažier odchádza z krajiny, v princípe e, sa vychádza z toho, že tu nie je žiadne bezpečnostné riziko. Takže možno pár dní či týždňov potom súd vyžaduje, aby v princípe sa údaje o ňom vymazali. To je teda veľká zmena proti aktuálnej situácii, kde sa záznamy ponechávajú skutočne 5 rokov. Toto sú princípy, väčšina týchto údajov by sa teda mali v bode opustenia krajiny vymazať. V niektorých prípadoch výnimočne je možné, aby Kanadenia si tieto údaje uchovávali dlhšie, dokonca až do 5 rokov, pokiaľ podľa objektívnych kritérií e, sa dá vychádzať z toho, že tu je ešte stále pre verejnú bezpečnosť riziko Takže môžu e, tu byť e, takéto prípady, ale ide naozaj na obmedzený počet e, cestujúcich, ktorí by pod to spadali. Takže ide o cieľené uchovanie údajov. To je možné aj interne v EÚ. Takže sú tam určité paralely. V tomto kontexte teda súd poukazuje na svoje predchádzajúce rozsudky. A pokiaľ ide o tie tri štádia, je tam dosť veľká zmena medzi existujúcim modelom PNR a tým novým, čo súd e, vyžaduje. Ide tu o progresívnu redukciu údajov, ktoré sa môžu e, ponechávať e, doby, počas ktorej je to možné a tí, ktorí môžu mať prístup k týmto, týmto údajom. Takže toľko, takto by som zhrnul tie zmeny ktoré e, zavádza e, súd. A e, teda prečo súd hovorí, že aktuálna oprava nie je zákonná a aké zmeny sú potrebné to, aby to zákonné bolo. Takisto sa požaduje existencia nezávislej kontrolnej inštancie, pasažieri počas druhého a tretieho štádia, kde, e, keď sa e, pristupuje k ich údajom, musia byť cestujúci tiež o tom informovaní tak, aby sami mohli zhodnotiť, e, či išlo o zákonný prístup alebo nie. To je tiež dôležité spomenúť. Otázkou teraz je, či dopady, aký je teda dopad, ten je dosť zjavný, jasný. Vždy, keď má súd iný názor, medzinárodná dohoda nemôže vstúpiť do platnosti. Tomu je e, teda tak aj v tomto prípade, takže v aktuálnej forme táto dohoda nemôže vstúpiť do platnosti. Teraz je samozrejme možné, pre komisiu s obnoveným mandátom rady e, začať znova e, vyrokovávať e, túto dohodu, aby bola v súlade s chartou. To je otvorené, e, ale komisia nás určite po svojich e, zamýšľaných krokoch poinformuje. Takže e, jednoducho takéto je, takáto je situácia momentálne aj pre parlament. Parlament samozrejme má možnosť monitorovať situáciu, čo sa udeje Ďalej, samozrejme, parlament musí byť informovaný v každom štádiu o možnom ďalšom e, prerokovávaní. Určite budete mať ešte otázky, ale dúfam, že som aspoň e, vám dokázal priblížiť tie hlavné aspekty. Ďakujem pekne. E, najprv bude mať slovo spravodajkyňa a potom ďalší tieňový spravodajcovia. Sofi, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem právnej službe za tú hĺbkovú analýzu. Je to veľmi e, zaujímavý e, rozsudok, ktorý nám do rúk dáva určité nástroje, aby sme sa venovali e, takéto situácii. Mám pár otázok. Mm, tá moja prvá je už odpovedaná, lebo som chcela vedieť, čo má nasledovať. Takže v zásade nemusíme žiadnu pozíciu zaujímať. Je to teraz v rukách rady a komisie. Dobre. Ehm. A potom samozrejme je tu veľká otázka, aké implikácie e, tento rozsudok môže mať na iné dohody alebo EU e e, zákony, pretože kritéria, podľa ktorých postupoval súd, hovoria o tom, že napríklad dohoda o PNR e, z USA ani vzdialenie nesplňa takéto kritéria. V prípade Austrálie sú tam už tiež ešte nejaké rozdiely v prípade SWIFTu a iných úprav. Sú, sú to tiež určité otázky, ktoré sú otvorené. Takže čo ďalej? Vychádzame z toho, že aj tie ostatné dohody nesplňajú štandardy stanovené súdom a teda čo treba urobiť, aby sa zabezpečilo, že budú splňať tieto kritéria. Treba, aby niekto e, išiel na súd, alebo automaticky prestanú platiť, alebo budú naďalej e, v platnosti, aj keď vieme, že nie sú v súlade s chartou základných práv a nemajú tú správnu, ten správny právny základ, pretože žiadna z týchto dohôd si e, e, nepostupuje podľa článku e, 64. Takže aspoň z týchto aspektov e, nevyhovujú ani tie ostatné dohody. Takže súd hovorí, že masové uchovávanie všetkých údajov všetkých pasažierov je umožnené. E, pýtam sa, je to možné, pretože je to súčasťou medzinárodnej dohody, čo implikuje, že to nie je možné, ak by išlo napríklad o EUPNR alebo inú legislatívu, alebo E, si súd myslí, že vo všeobecnosti je to povolené. A napokon trošku taká hypotetická otázka. E, nie je mi celkom jasný ten e, článok 87 ako právny základ. Keď sa pozriete na históriu dohôd PNR, z počiatku nejako nesúviseli so súdnou spoluprácou a policiou. A keď si pozriem článok 87, ide o justičnú spoluprácu v rámci EÚ. Nie som právnička, ale jednoducho nerozumiem, ako e, je možné to rozšíriť na justičnú a policajnú spoluprácu s tretími krajinami. Všetko je to také trošku teoretické, pretože rozsudok je rozsudok, ale teda takéto sú moje otázky. Um, e Ďakujem, Sofia Axel Foss za EPP. Vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender. Ähm, Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcel poďakovať e, právnej službe za jej analýzu v jej celej dĺžke. Vo všeobecnosti je pre mňa uspokojivé, keď povieme, že e, PNR, e, takáto možnosť tu je. Nikdy by som neprišiel na to myslenku s článkom 7 87. už práve eh, Sophie Infeld spomenula. To som tiež považovala za trošku prekvapivé, takže bol by som vďačný, keby nám bolo objasnené, ako to tam presne vyzerá, aký je spoločný právny základ V zásade, ako som povedal, e, považujem za dobré, e, že e, teda dohody PNR sú v súlade so základným právom, že takéto uchovanie bez rozlišovania do určitej miery je realizovateľné. Samozrejme, nikdy sme si tiež nerobili, nerozmýšľali o E, teda bode príchodu, odchodu a tak ďalej. Takže toto sú veľmi zaujímavé návrhy, ako to lepšie realizovať. A pokiaľ ide o spomenutie tých citlivých údajov, treba povedať, že keď sa e, teda o tom ďalej rokuje, pýtame sa, či vôbec potrebujeme takéto citlivé údaje. V samotnom rozsudku sa hovorí aj o e, zohľadnení e, stravovacích e, zvyklostí. Keď sa ale pozriem na tých 19 typov údajov, tam sa stravovanie vlastne vôbec nespomína, takže to ma tak trochu prekvapilo. Ale celkovo teda po A je dobré byť si v tom najasno, teda už teraz vieme, že je vôbec možné robiť PNR dohody. Čo mňa prekvapilo je, že e, Európska ochrana údajov takou, takouto okľukou sa môže implementovať na tretie štáty, že v medzinárodnoprávnej oblasti toto je možné že teda e, miera ochrany musí byť rovnaká, ako e, to garantuje európske právo. To ma tiež trošku prekvapilo, ale myslím, že z toho vyplýva, že by sme sa mali e, rýchlo pousilovať, e, aby to, čo nie je v súlade s našim práv, s právom, sme čo najrychlejšie zlepšili, zrealizovali, aby sme e, tu tento súlad vytvorili dohody z USA a Austráliou, to už tu zaznelo, aj e, vlastne EUPNR e, by sa mali teda tiež revidovať vo svetle týchto informácií a ja by som si želala, aby sme to urobili relatívne rýchlo, aby sme to prispôsobili tomu, čo považuje Európsky súdny dvor za správne. No a tie e, teda prípady sa vyriešili, ktoré boli na súde. Dostali sme sa teraz o krok ďalej a treba sa zaoberať tým, ako má konkrétne vyzerať e, budúca dohoda. Ďakujem pekne, Billy Cipelt. Ďakujem pekne, Klod. V prvom rade Veľmi pekne ďakujem právnej službe za e, tento jasný a dobre pochopiteľný popis rozsudku súdu. Mnohí tu v parlamente svojho času žiadali takúto pozíciu ja tiež. Napriek tomu musím povedať, že ma to vôbec neteší. Podporuje to náš e, postoj, ale mne by sa bolo páčilo veľa viac, keby určité body kritiky politickí aktéry boli prevzali skôr a predložili nám iný text. To by E, bolo viac v súlade s e, princípom lepšieho zákonodárstva než takýto, e, takéto stanovisko. Pokiaľ ide o implementáciu ochrany údajov, že ju je možné okamžite aplikovať, to považujem za prirodzené. Ak na nejakom kontinente sú predpisy, že treba mať bezpečnostné pásy v autách a na inom nie, predsa len očakávam, že keď E, z tohto iného kontinentu si doveziem auto, že toto auto bude mať bezpečnostný pás. Takže keď môžem predpisovať technické požiadavky, prečo nie? Požiadavky v oblasti ochrany údajov to považujem za samozrejme. Mňa by naozaj zaujímalo, myslím si, že tu máme právnu medzeru, e, takže e, dohoda s Kanadou sa musí prepracovať, ale už sa poukázalo na to, že iné dohody sú podobné, e, z časti majú ešte horšie podmienky, takže nemalo by byť samozrejme, aby aj tieto sa priamo menili a nie, aby sme museli e, čakať na nejaké ďalšie uh, prípady na súde. Bolo by dobré, keby EUPNR e, sa preskúmal v týchto e, bodoch predtým, než bude naozaj implementované. A potom mám ešte otázku pre e, právnu službu. Toto zadelenie do jednotlivých fáz bolo veľmi nápomocné. Eh, ja sa pýtam, keď teraz eh, budem všetky tieto údaje zbierať a eh, prenašať pri vstupe, sa skonštatuje, nič tam nie je, ani počas pobytu, nič nevyvstane, potom cestujem zase naspäť a potom bolo povedané, že nie je, teda v prípade, že nie je hodnotený tento človek ako rizikový, by sa tieto údaje vlastne mali zmazať. A teraz tu pre mňa vyvstáva zaujímavá otázka, musí iba Kanada tieto údaje vymazať? alebo aj vysielajúca strana, teda my, alebo vlastne e, pôvodné letisko odletu ich môže ďalej uchovávať. Srdečne ďakujem. Ďakujem Birgit Helga Stevens za EKR. Thank you, Chair. Uh, I'll, I'll be very... Ďakujem, pán predseda. Budem stručná. Všetci sme podporili dohodu e, o PNR e, s Kanadou. E, potrebné opatrenia pre boj proti terorizmu organizovanému zločinu zvýšia bezpečnosť pre všetkých cestujúcich, preto dúfame, že nová revidovaná dohoda bude predostrená čo najskôr, aby sme sa mohli po, posunúť ďalej v tejto dôležitej téme a mať dobrú kooperáciu medzi EU a Kanadou. Ďakujem. Ďakujem, Hanegue, Marie Kristína. Nie. Sophie sa chce ešte raz vyjadriť, alebo až potom po Janovi. Dobre, takže Jan za zelených, Jan Albrecht. Ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie e, právnej službe. E, plne sú, e, hlasím s kolegami za EPP a EKR, že mali by sme čo najrychlejšie e, vytvoriť súlad e, v právnej oblasti e, s týmto rozsudkom. To je veľmi dôležité. Členské štáty nemôžu ignorovať e, rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru. Ak sa tak deje. Mali by sme e, vyslať signál, že ich akceptujeme a teda treba vyvodiť z toho dôsledky a všetko má byť v súlade s týmto rozsudkom. Súdny dvor sa tu e, vyjadril k e, PNR medzi EU a Kanadou, ale samozrejme mali sme tu výklad článku 8 a článku 7 charty, aj článku 16 zmluvy a otázok, ktoré sú tiež regulované v iných nástrojoch, takže je, je tu už interpretácia zmluv, ako vidíme, a e, podľa toho by sme mali zosúľať aj všetky naše ostatné právne úpravy. To je to najlepšie, čo by sme mohli urobiť. Ja by som sa chcel sústrediť iba na jednu vec. E, právna služba jasne e, povedala, e, že e, sa to nedá inak interpretovať, e, jednoducho, že ďalšie uchovávanie osobných údajov nejakej osoby, ktorá sa nevníma ako riziková alebo podozrivá pohľadu aktivít terorizmu či organizovaného zločinu, sa nemôžu oprávnene uchovávať po ukončení cesty tejto osoby. Keď e, si toto porovnáme e, aj s inými dohodami, napríklad s mernicou EUPNR a s nariadením o e, systéme entry-exit, neviem, či je to nariadenie alebo smernica, prepačte, tak vlastne uvidíme, že vo všetkých týchto opatreniach, všetkých dohodách PNR aj v systéme entry exit e, je tu i zachovávacie, uchovávacie obdobie štyroch alebo piatich rokov bez akýchkoľvek rozlíšení, či táto osoba je e, riziková, podozrivá, aj, mm, a teda e, jej údaje sa majú uchovať aj po skončení cesty. Všetky toto, tieto ustanovenia teda by sa mali zmeniť. Vrátanie systému entry exit. Nemyslím si, že tento parlament môže odhlasovať e, právnu normu entry exit, ktorá predpokladala úplne nelegálne opatrenie, teda uchovanie údajov cestujúcich dlhšie Eh, už keď ukončili svoju cestu, pričom títo nie sú eh, nejako podozriví. Obzvlášť preto, pretože nemôžeme žiadať od Kanady, aby bola reštriktívnejšia pri spracovávaní údajov Európanom, ktorí cestujú do Kanady, než ako e, to žiadame od nás e, samých v prípade uchovávania údajov e, príslušníkov tretich krajín, ktorí prichádzajú k nám. Takže navrhujem, aby sa to rozšírilo, aby nešlo len o teda úpravu s Kanadou. Vždy, keď e, e, sa cesta ukončí, nie je tu potreba uchovávať údaje, pokiaľ tu neexistuje žiadna e, hrozba. Ďakujem. Ďakujem. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Nech sa páči. Mám ešte jednu otázku súvislosti s týmito analýzami by som rád vedel, keby nám právna služba povedala, či si myslí, že je realizovateľné, aby parlament odhlasoval dohodu o vstupoch a výstupoch zatiaľ, e, keď vieme, čo k tomu povedal súd, k tomu e, ziskova, získaniu údajov. To je otázka procedurálna, je veľmi aj zložitá. Dobre, ďakujem. Táto otázka tak ako bola postavená, samozrejme je tu aj dohoda z USA. Nevidím to ako príliš realizovateľné, že by sa to tak rýchlo dalo dotiahnuť s existujúcou americkou eh, administratívou. Čo by sa ale dalo robiť? Napríklad by som sa spýtal, aké právo cestujúceho, pokiaľ ide o e, povolenie na presun údajov, keď niekto povedal, že osobne povolíte presun týchto údajov. Aj tak to nie je povolené, pretože tu nie je žiadna voľba. Ja by som sa teda spýtal, či je tu nejaké prepojenie e, v tom rozsudku práve v súvislosti s e, právami jednotlivca, keby neexistovala tá ochrana osobných údajov, či sa vôbec dá alebo nedá umožniť presun takýchto e, údajov. Chcel som dať čas na odpoveď, hovorí pán predseda Sofy veľmi rýchlo. Áno, veľmi stručne. Nie je to k samotnej dohode, ale vieme, že sa postupujú informácia údaje od toho, od toho momentu, ako vypršala tá predchádzajúca dohoda. A ostatné dohody ešte menej zodpovedajú tej základnej charte základných ľudských práv, než táto dohoda, ktorá je spochybnená rozsudkom súdneho dvora. Takže vždy nájdeme e, nejaký dôvod e, na to, akým spôsobom spochybniť ten presun údajov. A teda vždy budú nejaké údaje, ktoré budú presúvané e, na základe národnej legislatívy. Ho, hovorí pán predseda. Máme Máme čas do 17.05. tak uvidíme. Ja sa budem samozrejme snažiť odpovedať. Pokiaľ ide o dohody, e, ktoré boli uzavreté, tak e, začnem tými dohodami, ktoré ešte neboli uzavreté, odpovedá zástupca Európskej komisie. Vieme, že sa rokuje tá dohoda s Mexikom, to je ten najjednoduchší prípad, pretože e, sa budú brať do úvahy tie, čo sa tu povedalo Nemusím to tu ani opakovať. Ostatné krajiny samozrejme budú, budú postihnuté alebo bude vplývať na tie dohody rozhodnutie súdneho dvora PNR s tretimi krajinami a tak ďalej. Všetky tie dohody, ktoré teraz ich rokovanie prebieha, tie, ktoré sú v platnosti, to je zložitejšie a súdny dvor to uznáva a preto je zložitejší celý ten postup. Rozsudok súdneho dvora bol veľmi veľkorysí a prijali otázky, viaceré otázky Európskeho parlamentu, pretože tam sa spochybňuje priateľnosť niektorých dohôd a ide o to, aby sa nejaké komplikácie, aby sa im jednoducho zabranilo, pretože ako náhle je medzinárodná dohoda e, vstúpi do platnosti, tak EÚ je viazaná jej plnením a tu máme e, problém s existujúcimi dohodami, tam sa nám to komplikuje. Ako náhle sa dohoda podpísala, je naozaj zložité ju nejakým spôsobom odvolať alebo zrušiť. A tieto dohody nevypršia sami od, sebe, od seba na základe tejto judikatúry je samozrejme možné, že by sa zmenila situácia na základe medzinárodného práva. Tam sú v tých dohodách klauzuly o zrušení alebo e, odvolaní ale zmluvy alebo obnovení zmluvy. V čase, keď sa obnovujú niektoré veci, tak niektoré sa môžu obnoviť. E, samozrejme je možnosť prerokovania medzinárodnej dohody, ale komisia musí situáciu vyhodnotiť aplikovať to riešenie, ktoré sa jej zdá najadekvátnejšie. A ide o to, ako budeme postupovať v prípade dohody s Kanadou, ale aj v prípade iných dohod, ktoré už boli podpísané. Vzhľadom na transfer všetkých údajov. Tá možnosť, to, čo hovoríte, e, to nie je chybné, ale to, čo hovorí rozsudok, je, že treba sa odvolať na Čikákský dohovor z 94. o osobnej leteckej doprave a všetky členské štáty e, sú signatármi tohto dohovoru, nie EÚ. A na základe tohto dohovoru súd e, prijal tú možnosť presunu všetkých údajov, ale to je tá problematická záležitosť. Tretie krajiny môžu aplikovať tento systém, ale ako to aplikovať na úrovni EÚ, pretože tu sa neaplikuje medzinárodné právo. Za vonkajšími hranicami EÚ v prípade lietadiel, ktoré vstupujú potom do teritoria EÚ, tam sa to komplikuje a tam už je, e, vstupuje do hry otázka medzinárodného práva, e, osobnej, medzinárodnej leteckej dopravy a tak ďalej a tak ďalej. To sú všetko otázky, na ktoré treba myslieť. Pokiaľ ide o právny základ, spolupráca v policajnej oblasti v EÚ to môže byť východisko Súčasnení sa na nás obrátili a súdny dvor sa nás pýtal, či článok 97 by sa mohol aplikovať. A samozrejme, tie interpretácie boli naozaj veľmi rôzne a súdny dvor bol toho názoru, že nebolo potrebné odpovedať na túto otázku. V každom prípade sa článok 97 bude aplikovať, ale nepoznám odôvodnenie a príčiny e, e, tohto rozhodnutia, hoci ho vzdielame. A potom tie interné otázky, policajné spolupráce a externá dimenzia policajnej spolupráce, aby sa spolupracovalo s tretimi krajinami. To spadá do kompetencie policajnej spolupráce, ale je to trochu iné, pretože tu nejde o európskych policajtov, ktorí by zasielali údaje kanadským policajtom, ale budú to obchodné jednotky, organizácie, ktoré tu budú robiť, ale budú to robiť v rámci európskeho PNR a je to európske právo, ktoré by ich malo e, k tomu nutiť, ale v tomto prípade je to právo kanadské. Ale súd súhlasí, že to spadá do všeobecnej oblasti policajnej spolupráce, hoci sa to týka predovšetkým spolupráce v rámci EÚ v prvom rade. Určite bude potrebné sa venovať aj ďalším dohodám, e, aby sa prerokovali. A zasielateľ údajov otázka má ich vymazávať. V skutočnosti sú to letecké spoločnosti, ktorý, ktoré robia transfer údajov, takže ide o nariadenie PNR, ktoré to bude upravovať. a zasielajú sa údaje e, počas toho časového rámca, ako je striktne zadefinovaný. Nedochádza k zadržiavaniu údajov či uchové údajov v rámci PNL. Tieto sú okamžite transferované, ale potom sa uchovávajú kompetentnými orgánmi, ale to je iná situácia. Potom, čo sa stane, ak už nie sú ďalšie rizika, a ako to celé aplikovať na systém vstupu a výstupu. Tu by som sa zdržal odpovede, rozhodne aspoň teda detailnej, pretože ten text nepoznám podrobne, ale v princípe máte pravdu. Sú to tí istí, nezávislo toho, o akom texte hovoríme. A súd nás stojí na jednom bode, a síce, ak by došlo ku kolízii medzi e, dvomi druhmi práva, práva na osobné údaje a práva na ochranu, tak e, malo by prevládať tá otázka bezpečnosti a verejného poriadku. A ak by bolo minimálne podozrenie pre bezpečnosť a verejný poriadok, ak tam to riziko nie je, ak to takto skonštatujete, tak potom to odôvodnenie mm, vymizne a z princípu ak konštatujete, že riziko nie je, tak uchová uchovávanie údajov nie je odôvodnené. A tak na každé opatrenie tiež treba vyhodnotiť, aké sú riziká, či sú odôvodnené. Ale na úvod treba to vyhodnotenie rizik a súdny dvor to hovorí v celej svojej judikatúre No a potrebuje aj objektívne kritéria. Yes, the, the, the very good question about um, what happened. Ešte jedna otázka. Čo sa stane, ak rokovania uh, o nových, alebo nové prerokovanie podmien um, podmienok dohody sa nedopracuje k úspechu a to sa stalo napríklad uh, v medzinárodnom eh, meradle to môže byť úspešné jedine vtedy, keď tretia strana bude súhlasiť so všetkými požiadavkami a kritériami súdu, takže nemôže k tomu dojsť bez dohody tretej krajiny. A ak by to prerokovanie zlyhalo, tak potom táto dohoda nevstúpi do platnosti prerokovaná, pretože nepristúpime na nič, čo by nesplňalo takéto kritéria. Zmyslom dohôd je práve zaistiť právny základ. Inak by sa musel nájsť iný. Ale ako už bolo povedané, musí to byť na základe slobodného rozhodnutia dohody. Ale je tu taká možnosť v iných systémoch, napríklad Kanada, Keď sa za posledné tri roky o tom hovorilo, tak Kanada schválila svoj vlastný systém ETS. Pri ceste do Kanady cestujúci musí poskytnúť vopred o, o sebe údaje. A čo sa stane, keď sa tieto údaje postupujú dobrovoľne keď je tam tento súhlas, tak potom je potrebné zhromažďovať PNR, ale k tomu sa súd neviadril, takže k tomu nemáme konkrétny pokyn, ale v princípe tento súhlas je jednou z možností, ak sa tieto informácie poskytujú slobodne. Dúfam, že som odpovedal na všetko. Ak nie, tak ma ešte upozornite. Ďakujem, hovorí pán predseda. Dnes sme naozaj podrobili skúške našich tlmočníkov a ďakujem, že tu ostali a ďakujem za túto prezentáciu. Ďakujem všetkým poslancom, aj všetkým, ktorí majú skúsenosti v tejto oblasti a dovolte mi, aby som nadviazal na to, kde pán Mojr prestal, teda čo sa stane, keď to znovu prerokovanie neprejde. Čo ďalej? A čo príde po týchto rokovaniach? pri rokovaní so sekretariatom. Mojim odporúčením by bolo, a rád by som poznala vašu rýchlu reakciu, skôr než sa dostaneme do situácie, než začneme diskutovať o tom, či prebehne alebo neprebehne rokovanie, tak by sme mali mať predstavu o tom, aký mandát e, rada, predsedníctvo a komisia by si želali mať, čo vlastne navrhujú. kolega Albrecht a ďalší hovorili interakci- o interakcii s ďalšími nástrojmi, ale nesmieme to vnímať len ako niečo, čo sa týka údajov s Kanadou, ale aj ďalších dohovod s tretimi krajinami. Už v októbri by sme mali prizvať komisiu, radu aj predsedníctvo. Máme veľmi priaznivé estonské predsedníctvo. Čím skôr, teda už v oktobri, by sme ich mali osloviť. A ak dostaneme odpovede na formu nového mandátu, to bude vynikajúce, inak tú právomoc stále máme, že by sme robili uznesenie, to je ten môj návrh. Pripravíme sa na takéto rokovania, pokúsime sa, aby bolo ucelené, aby tam boli všetky tie prepojenia, na ktoré ja na ďalší upozornili. Pripravíme sa na to dobre aby to nebolo neorganizované. A tak by sme mali výhodu, že by sme boli pripravení. A tak by sme mali takúto iniciatívu, ak eh, by sme dostali nejasné odpovede, tak by sme vedeli, ako máme postupovať. Pani Impelt. Navrhujem, aby, som sa, aby sme sa stretli s tieňovými, alebo sa môžeme zorganizovať aj mailom a urobiť si na úvod zoznam všetkých otázok, ktoré máme. Môžeme ich písomne zaslať komisii, aby to im pomôže aj pri odpovedi a uvidíme, pri, či pri tých rokovaniach, či bude potrebné ešte nejaké ďalšie uznesenie. Ešte skôr, než sa všetci rozbehneme, by som sa rád uistil, že sme schopní dostať a spýtať sa ich, aký je ich plán na ten nový mandát. Jan, čo si myslíš? Ja si myslím, že tieto nápady a myšlienky sú úplne v poriadku, ale rád by som sa spýtal. Blíži sa hlasovanie o systéme vstupu a výstupu. A myslím si, že je úlohou nášho výboru e, upozorniť, že je tu problém a že politické skupiny a sekretariát e, o tom musia jednoducho diskutovať. Áno, máte úplnú pravdu. Ide o október. Ak hovorím, že to má byť v októbri, nie v novembri. a k tomu stretnutiu musí prísť ešte pred hlasovaním. Ja viem veľmi dobre, že nemôžem len tak prísť hlasovaním, ktoré potenciálne môže tú zásadu ohroziť. A teda to rokovanie musí prebehnúť predtým. To je jediný logický postup. A musíme konať rýchlo. Je to možné, ak je to priorita, môžeme postupovať rýchlo. a musíme to rokovanie rýchlo zvolať a dovtedy nehlasovať. No, niektoré, že možno nejaké vágne zasadnutie, no dobre, ale ak tie odpovede, ktoré dostaneme, budú nejasné a vágne, tak na nich udrieme jednoducho s uznesením. Ak máte lepší návrh, tak mi to dajte vedieť. <coughs> Myslím si, že tu nejde o politické uznesenia. Ide tu o len plnenie zákona, povinnosti plniť zákon. Stretnutie tieňových môže byť prínisky pri, e, postup. ak chcú vlastne uzavrieť eh, dohodu v prvom čítaní v trialógu. Je to téma veľká a nechcem, aby sme hovorili, že je prineskoro a znovu otvárali rokovania. Myslím si, že naozaj eh, že treba venovať veľkú pozornosť tomuto bodu. Je to veľký bod. Nemôžeme ísť do plena bez e, vyriešenia. Musíme to diskutovať o tom, čo robiť. Princíp je správny. Nedáva zmysel e, hlasovať v pléne, keď táto otázka je živá, ale treba zistiť, aká chorografia tu prebehne. Treba o tom diskutovať, či je tu cesta vpred. Keď hovorím o rýchlosti, na začiatku budúceho týždňa by sme mali mať riešenie. Chcem však udržovať pri, pri živote môj návrh. aby tu boli v oktobri a zistilo by sa, čo chceme robiť pred eh, hlasovaním v pléne. Dáva to vôbec zmysel? Teda všetko a uvidíme, či sa nám to podarí. Nie, aby ste ma správne poch- nepoch- eh, pochopili. Toto je jednoducho právna situácia nie je situácia politická. Ak naši odborníci majú akékoľvek lepšie návrhy, oznámte mi ich a Antoán, veľmi budem vďačný. Ďakujem za vašu pomoc. Budúce stretnutie bude 25. septembra. Ďakujem vám, kolegovia, za e, vašu pozornosť dnes popoludní. Končím zasadnutie.